Movali sme príslušné orgány tejto skutočnosti. Κυρίες και nádrfy, to je pomeno σημείο στην ημερήσια διάταξη... Vážení kolegovia, ďalší bod na dnešnom programe, to je správa pána spravodajcu Lechnera e, a je to správa o E, dedení a o Európskom dedickom osvedčení. Pán e, Kurt Lechner, pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, dámy páni, pre európskych občanov, ktorí majú majetok v iných krajinách alebo žijú v inej krajine ako ich e, domovské krajine, je v súčasnosti skoro nemožné, aby e, nakladali so svojím dedičstvom. Dostali sa do konfliktov, ktoré sú neriešiteľné, ale v každom prípade stoja aj mnoho času a peniazy. 12 miliónov e, občanov EU žije v iných krajinách Mnohí majú majetok v inej krajine. 13 eh, manželstiev sú štátne zmiešané, alebo eh, sú tam aj príslušníci tretích štátov. Všetci sú tým dotknutí. Je preto potrebné, aby sme mali jednotné európske riešenie. V budúcnosti sa eh, občania budú môcť rozhodnúť, aby sa rozhodli, kde sa bude e, e, riešiť ich dedičské konanie. To je niečo úplne nové. Ak sa občan nerozhodne, tak potom bude platiť, že splatí dedičské konanie e, toho štátu, v ktorom sa naposledy zdržiaval je samozrejme, že sa to vzťahuje na celé dedičstvo, teda vlastníctvo nehnuteľností. To znamená, nebude dochádzať k štiepeniu dedičstva. E, súdy budú používať vlastné právo e, a na rozdiel od skutočnosti budú e, rozsudky vzájomne uznávané pokiaľ ide o dedičov, ktorí sa doteraz v mnohých štátoch museli zapodiať rôznymi právnymi systémy, bude teraz dôležité, že bude vydané jednotné dedičské rozhodnutie, ktoré bude e, uznávané vo všetkých členských štátoch ako tiežské osvedčenie a bude e, sa stiahovať aj na e, pozemkové knihy alebo napríklad aj na bankové konta. To bude mať veľké uľahčenie, najmä pre občanov. Bude to pridaná hodnota, ušetri čas a peniaze. Chcem poukázať na niektoré body. Poprvé, nariadenie ne, ne sa nesťahuje na daň z dedičstva. Tá zostáva nezmenená. To je vždy prvá alebo druhá otázka, na ktorú sa občania pýtajú. E, to by chcelo ale samostatnú iniciatívu. Po druhé, dedičské právo jednotlivých členských štátov zostáva nezmenené. Po tretie, tieto e, nové nariadenia budú platiť až 4 roky po vstúpení do účinnosti tohto nariadenia. A po tretie, e, Spojené kráľovstvo vyžilo opt-out. Dúfame, že sa ale pripoja. To sa vzťahuje na Dánsko. Na rozdiel od ostatných nariadení v tejto oblasti, ako RIM 1, RIM 2, nejde o kodifikáciu existujúcich dohôd, ale ide o e, nový predpis, ktorý sa týka všetkých členských štátov vychádza z návrhu e, komisie a preto e, si komisia zaslovuje uznanie. Zároveň v priebehu rokovaní za 2,5 roka sa dosiahlo viacej zlepšení. Treba ďakovať e, intenzívnej spolupráce všetkých inštitúcií. Najprv ide o kolegov právneho výboru. Ďakujem za ich viaceré podstatné vylepšenia vyslovene, e, ale chcem poďakovať rade, lebo vo všetkých fázach sa e, tejto téme intenzívne venovala a e, priniesla mnoho vylepšení. Najmä chcem poďakovať dánskému predsedníctvu, ktoré doviedlo diskusiu do úspešného konca. A ešte raz chcem poďakovať komisii, ktorá predložila nielen dobrý návrh, ale odborne celý proces sprevádzala. Pani komisárka, dovolte mi jednu poznámku. Práve sme hovorili o rodovej politike. Chcem dodať, že z môjho pohľadu som pri tomto procese mal dočinenia výlučne so ženami. Chcem e, vás poprosiť, aby ste odozdali moje slova vďaky e, týmto kolegyňam. Ide teda o zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu. Mali sme tam ale dočinenia s mnohými ťažkými otázkami. E, všetkým išlo o dobré riešenie v prospech občana. Preto sa každý niečo musel vzdať, aby sme sa e, dostali do úspešného konca. E, predsedajúci napomenul rečníka. Ďakujem, pán Lechner. A teraz v mene komisie pani podpredsednička Redingova. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, verte mi, že veľmi rada vidím, že tento návrh je na programe e, dnešnej plenárky. Občania už dlho na tento návrh čakali príliš dlho. Rada ešte v roku 2000 identifikovala tento problém ako oblasť, ktorej by bolo vhodné konať. A teraz e, konečne poprvýkrát európsky nástroj sa prijíma aj v oblasti dedenia. A netýka sa to iba málo ľudí. Približne 10 e, všetkých e, dedických konaní v EÚ má istý medzinárodný e, rozmer. Ide o približne 120 miliard eur. Takže ide o nariadenie, ktoré nám naozaj dáva jedinečnú príležitosť ukázať, že Európa koná a snaží sa uľahčiť E, životy našich občanov v náročných právnych aj ľudských situáciách. Veľmi dobre si uvedomujem, že otázka dedických konaní je veľmi citlivá a súvisí e, s národnými politikami v oblasti e, ochrany rodín. Aj sú tu veľké rozdiely medzi justičnými systémami, medzi legislatívou jednotlivých členských štátov ale našťastie mali sme tu pána Lechnera, skvelého spravodajcu a musím povedať, že bude to e, pravdepodobne jedné z jeho posledných e, aktivít tu v parlamente, pretože čoskoro e, pán poslanec pôjde do dôchodku a môžem povedať, pán Lechner, že týmto po sebe naozaj zanechávate v Európskom eh, parlamente veľmi, veľmi silný odkaz a všetci sa vám môžeme eh, poďakovať za vašu prácu, ktorú ste vykonali eh, v záujme európskych občanov. Výsledok, ktorý pán spravodajca predkladá, je pozoruhodný a komisia ho môže plne podporiť. A to uznesenie, ktoré sa má zajtra prijať, tie hlavné politiky tam ponecháva, teda ide o to, že dedenie má byť riadené jedným e, právom a to je právo e, obvyklého pobytu zosnulého. Takisto ľudia môžu dopredu e, dedenie naplánovať tým, že si zvolia zákony alebo právo e, krajiny e, svojej štátnej príslušnosti bez ohľadu na to, kde v Európe sa práve nachádzajú. A takisto bude Eh, aj voľný pohyb eh, rozhodnutí a verejných listín v rámci Európy. A potom eh, zavedie zavede sa európsky, európske dedické osvedčenie, ktoré umožní ľuďom dokázať, že sú pravoplatní dediči a môžu vykonávať svoje práva v celej Európskej únii. Plne súhlasím s pánom spravodajcom, že text, ktorý, o ktorom sa už takto dlho diskutovalo, bol naozaj výrazne vylepšený prácou, práve pána spravodajcu a takisto celého výberu, e, výboru. E, pán spravodajca veľmi zdôrazňoval otázku právnej istoty pre tých ľudí, ktorí e, závetne spísali ešte pred tým, ako toto nariadenie bude prijaté. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a celkom určite ide o bod, alebo jeden z bodov, ktoré môžeme v rámci Európskeho roku občanov naozaj e, predstaviť a schváliť a ukázať tak, že naozaj nám na našich občanoch záleží. E, ďakujem veľmi pekne, e, pani podpredsednička komisie. Teraz vystúpia rečníci za jednotlivé politické skupiny. Ako prvý vystúpi pán Lene, nech sa páči, za skupinu ľudovcov. Pán predseda, pán spravodajca, pani komisárka. Je to škoda. Tento parlament sa nikdy nepoučí. Je tu nočná hodina, diskusujeme o dôležitom nástroji a hovorila o tom pani komisárka, dotýka sa to 10 občanov EÚ, je to 50 miliónov občanov, Týka sa ich to bezprostredne a možno, že tam budú ešte vyššie počty, e, ktoré sú nepriamo dotknuté. A áno, je to teda večer, nie je tu veľa prítomných ľudí. Možno by bolo dobré, aby sme skôr vynechali nejakú nezmyselnú diskusiu a dali takýto zmysluplný bod na iný čas. A Ehm, malo by to iste lepší dopad ehm, na verejnosť. Ale v skutočnosti tu ide o veľmi dôležitý zámer a veľmi obťažný zámer. Je to veľmi komplexná úloha a chcem sa vyslovene ako predseda právneho výboru poďakovať eh, Kurtovi Lechnerovi, ktorý dlhé roky spolupracoval v tomto výbore a patrí k najlepším členom tohto výboru, kompetentným členom Kurt Lechner e, dal parlamentu veľmi dobrý darček na rozlúčku. Je to veľmi cenný darček a myslím, že to na tomto mieste treba jasne povedať. Pretože on sa rozhodol, že koncom tohto týždňa zloží svoj mandát a žiaľ, žiaľ, musím to tak povedať, e, od nás odchádza. Chcem vysloviť nádej, že rada sa ujme toho, čo je v tejto správe. Prebehlo niekoľko rokovaní a dúfam, že rada odsúhlasí Lechnerovú správu a budeme mať uzatvorenú zložku, ktorá pomôže občanom Európe. Bude to dobré dielo, ktorým pre, budeme môcť preklenúť hranice a e, budeme, prispieme tak k Európe občanov. Ďakujem, pán Lener. Ďalší rečník je pán Luigi Bellinge za skupinu socialistov a demokratov. Máte slovo 3 minúty, pán Berlinger. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem sa pripojiť k tým slovám adresovaným pánovi eh, Lechnerovi pokiaľ ide aj o posúdenie jeho práce, ktorú vykonal s takou odovzdanosťou a veľmi dôsledne. Vždy znova sme sa dostávali k tejto správe, diskutovali sme o tom s komisiou, s radou v, vo výbore a som hrdý na to, že je tu jednohlasná podpora ale chcem povedať, že som tiež presvedčený, že to je veľmi dôležitá téma. téma. Možno sa to nedostane na, čel, na e, titulné stránky novín, ale rozvíjanie Európskej únie závisí aj od uspokojenia záujmov občanov v ich každodennom živote. A najmä pokiaľ ide o milióny občanov, ktorí zápasia v rôznych členských štátoch s veľmi obťažnými a časovo náročnými postupmi, ktoré sa dotýkajú veľmi citlivých otázok vo vnútri rodine, rodiny, ktorý, ktoré politika ťažko môže vyriešiť. Môžeme byť teda hrdí na to, že sme sa sústredili na takúto otázku. Máme tu teda nové možnosti. Napríklad, že ten, kto chce spísať e, záved, sa môže rozhodnúť podľa práva, ktoré štátu to urobí. To sú veľmi podstatné rozdiely, e, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi. A samozrejme to znamená, že celý proces dedenia môže byť veľmi, veľmi zložitý. Ale musíme zabezpečiť, aby sa e, to vyriešilo. Lebo keď sa raz niekto rozhodne pre e, právo niektorého štátu, či už je to štátu pôvodu alebo štátu, štátu pobytu, e, tak sa môže vyhnúť mnohým konfliktom. To znamená, že máme viac slobody, ale aj viac istoty. A tiež dedičské osvedčenie to je veľmi dôležité, pretože vytvára podmienky na zabezpečenie toho, aby sa vyjasnila situácia, aby nedochádzalo e, k viacerým ťažkostiam, ku ktorým dochádza teraz. Samozrejme, toto nie je úplne dokonalé. E, e, tento nástroj, ktorý máme teraz pred sebou, sú tu témy, ktoré sa dotýkajú eh, testamentu a nechcem sa púšťať do podrobností, ale eh, chcem vysloviť nádej, že rada schváli eh, tento nástroj a že sa dostane do, nášho právne, do našich právnych systémov. Ale nemôžeme si dovoliť, aby Spojené kráľovstvo žilo v úplne inej situácii, takže musíme ešte e, pokročiť ďalej, aby sme aj túto ťažkosť prekonali. Ďakujem. A teraz má slovo pani Alexander Time e, v mene skupiny ALDE. Dve minúty. Pani komisárka, dámy a páni, podarilo sa nám Eh, nanovo upraviť dedičské postupy a zajtra sa bude hlasovať o dedičskom práve a budeme tiež hovoriť o majetkovom práve. Teraz nejde o významné politické otázky, ale ide nám o konkrétnu pomoc občanom pri riešení často neriešiteľných problémov. Pretože v tých najhorších prípadoch eh, pri takýchto tezraničných dedičských konaniach môže dôjsť k tomu, že eh, súdy sa odvolávajú až na najvyššie inštancie. To samozrejme znamená veľké náklady, alebo každý súd sa odvoláva na svoje právo. Tomu treba v budúcnosti a tomu v budúcnosti predideme. Teda budeme tu mať jedno právo pre celé dedičské konanie a E, bude sa vzťahovať právo štátu pobytu, v ktorom e, zosnulý naposledy žil. Ak ale niekto napríklad býva e, v Štrasburgu, ale má silnejšie väzby na Nemecko, môže sa rozhodnúť e, pre použitie nemeckého práva pre svoje židské korenie. A keď francúzske úrady budú musieť používať zložité nemecké právo, aj toto možno riešiť ale napríklad aj občania, ktorí, budú, ktorí radi bývajú na Malorke, aj oni budú mať situáciu uľahčenú. Pokiaľ ide o dedičskú daň, tá zostáva nedotknutú, teda Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo použili opt-out, to je škoda, pretože veľa Britov vlastní nenúteľnosti na juhu Európy a tým sa ich situácia e, skomplikuje. Je potrebné teda, aby sme využili veľkú informačnú kampaň a chcem sa poďakovať kolegovi Lechnerovi, že tu máme nielen e, politikov spolania, ale aj praktikov spolania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Eva Lichtenberger v mene Zelených na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem začať slovami vďaky kolegovi Lechnerovi, ktorý pracoval skvele a aj tieňových spravodajcov veľmi dobre zapojil do práce. E, toto sa dotýka procesov, ktoré sa v posledných rokoch zosilnili. Ľudia sú stále viac mobilní, žijú mimo svojej krajiny pôvodu, vybudujú si tam svoj život a potom, keď dôjde k dedičstvu, tak museli ich dedičia e, sa e, riadiť e, iným právom a to mohlo viesť ku veľmi ťažkostiam. Som rada, že sme sa konečne dopracovali k rozhodnutiu ale žiaľ je tu tá kvapka horkosti, že Spojené kráľovstvo využilo odstúpenie a to je dosť tragické. Ale pre mňa je dôležité, aby páry rovnakého pohľavia pri odvolaní sa na verejný poriadok neboli diskriminované, keď ide o uplatnenie ich dedičského práva na ktoré majú nárok podľa ich národného práva. To je pre mňa veľmi dôležitý bod. Teda musíme si uvedomiť, že e, životné e, podmienky a pomery sa zmenili. Teraz má slovo pani Sajt Karimny na dve minúty e, v, zo skupinu ECR. Ďakujem, pán predseda. Sú tu niektorí kolegovia, ktorí určite eh, na mňa budú poukazovať, pretože eh, sa, pretože sa tu povedala, aká je pozícia Spojeného kráľovstva. Ja sa chcem poďakovať pánovi Lechnerovi naozaj jeho veľké úsilie. Myslím si, že to trvalo aj dva roky. Naozaj sa mu chcem poďakovať za všetko, čo urobil, aby eh, mohol zaznamenať svoj prínos a naozaj chcem mu povedať, že nám bude veľmi chýbať. Ja chcem sa poďakovať za všetko, e, čo urobil pre parlament. Chcem sa tiež poďakovať e, za načasovanie tejto e, debaty. Táto debata je dôležitá nielen pre vás, pán predseda, ale aj pre nás. Ja som sa mal stretnúť s pánom Livingtonom a e, mal som hovoriť o tejto otázke, ale bohužiaľ teraz e, k tomu už nedôjde. Ja musím vysloviť e, sklamanie, že Spojené kráľovstvo a Írsko boli e, v situácii, keď museli využiť tento opt-out. Ja som vedel, že vždy tu bude len veľmi teoretická možnosť opt-in a veľmi praktické dôsledky tohto opt-outu. Viac ako 60 eh, eh, dedických konaní v, v veľkom v Spojenom kráľovstve sa týka aj eh, zahraničných krajín. A myslím si, že mnohí občania aj z ďalších eh, členských štátov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a v Írsku, prídu o mnohé výhody a platí to aj opačne pre veľkú britskú eh, populáciu, ktorá žije v iných štátoch Európy. O, eh, boli vyjadrené obavy na rade zo strany britskej delegácie, pokiaľ ide o, o toto konanie mm, praktiky sa v mnohých členských štátoch líšia, ale musíme porozmýšľať nad tým, že či budú splnené očakávania a potreby občanov. Môžem povedať, že druhé čítanie, hoci aj veľmi krátke, by nám umožnilo e, myslím, vyriešiť tie pretrvávajúce ťažkosti s čerstvou mysľou. Pretože samozrejme aj komisia, aj parlament určite chce vyriešiť tieto ťažkosti, e, ktoré tu pretrvávajú. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. So zaujímavom som si preštudoval Európskou komisiou predložený návrh nariadenia o súdnej príslušnosti rozhodnom práve uznávaní a výkone rozhodnutí a o verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia

Teraz pán Dimitar Stojanov na 1,5 minúty za nezaradených. Pán predseda, otázky týkajúci sa e, súdnych nárokov ohľadom dedictva patria k tým najkomplikovanejším. Sú naozaj veľmi eh, zložité, Ehm, je veľmi ľahko uzavrieť takéto prípady. Ja som riešil tiež takéto prípady v občianskom práve, keď som ehm, študoval a keď sme hovorili o delení dedičstva, ale teda samozrejme mám nejaké tie skúsenosti eh, z môjho života, z mojej právnickej praxe. Nož a môj Náš kolega, e, pán Lechner, naozaj odviedol vynikajúcu prácu. E, je to pre neho skvelá vizitka, e, vďaka ktorej si ho budeme aj pamätať tu v parlamente. Ale chcela by som poukázať, pardon, chcel by som poukázať na niečo iné, pripomenúť aj správy, ktoré sa musel riešiť v rámci výboru. Pani komisárka, ja som si všimol, že legislatívne návrhy komisie eh, niekedy im chýba kvalita. Ja viem, že vy sa eh, spoliehate na nás, aby sme tiež mali dobré výsledky, ale ja by som vás chcel poprosiť, aby ste eh, teda mohli priniesť možno aj kvalitnejšie výsledky. A teraz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

Mohli by ste prosím pokračovať, pán Cievka, pretože doteraz bol bohužiaľ problém s tlmočením. Už funguje polské tlmočenie? Funguje to? Áno, takže môžete pokračovať. Nož, ešte stále pretrváva problém s tlmočením, takže začnem ešte, od, ešte raz od začiatku. Pán predseda. Takže nechajme tento problém za nami. A keďže teraz hovoríme o tejto veľmi dôležitej otázke, nemali by sme o tomto debatovať v prázdnom parlamente. Ja by som rád povedal, dámy a páni, že často e, diskutujeme o otázkach, ktoré sú veľmi dôležité pre občanov v ich každodennom živote. E, sú to mnohokrát ide aj o debaty, kde Európsky parlament nemá žiadnu, alebo Európska únia teda nemá žiadnu príslušnosť, ale naozaj táto otázka, ktorú diskutujeme dnes, je veľmi dôležitá. Môže, môžeme pomôcť našim občanom, pomôcť im v situáciách, ktoré sú veľmi ťažké, pretože prišli o svojich najbližších. Nož a, a, ehm, exist, tu je skutočne veľká spleť rôznych e, zákonov, nariadení, ktoré platia v ohľadom dedičstva. Ja sa chcem poďakovať pánovi Lechnerovi za jeho odvedenú prácu a myslím si, že e, vďaka tomuto nástroju budeme mať oveľa vyššiu právnu istotu v tomto labyrinte právnych e, ustanovení. Je to príklad aktivity, právnej aktivity Európskej únie. Bez pozmenenia, pozmenenia národnej legislatívy, samozrejme my nebudeme teda zasahovať do toho národného práva, ale vytvoríme ustanovenia, ktoré by mali uľahčiť život občanov vlastne, ktorí vlastnia majetok nehnuteľnosť v iných eh, členských štátoch. Môžeme takto objasniť a zjednotu, zjednodušiť dedické konanie. Eh, táto správa, na ktorej pracoval za posledných dva pol roka, na ktorej pracoval pán Lechner aj s podporou rôznych výborov, myslím si, že ukazuje tým správnym smerom. Existuje, eh, existujú rôzne typy eh, detského konania vyplývajúce z rôznych tradícií a skutočne musím zdôrazniť eh, odbornosť, kompetentnosť nášho spravodajca, spravodajcu. Bola to veľmi zložitá otázka, ktorá si vyžadovala veľmi odborný prístup. Chcem zdôrazniť aj to, že boli vytvorené nové štandardy, nové normy, aby eh, sa vyhlo konfliktu ustanovení. Eh, občania budú môcť využiť eh, tieto ustanovenia samozrejme vtedy, ak budú dobre informovaní. Ja by som chcel požiadať kolegov, aby rešpektovali rečnícky čas. Teraz pani Evelyn Regner na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pani podpredsednička komisie, pán spravodajca. Nové naredenie o dedičskom konaní zľahčí život mnohých e, občanov a zníži e, počet zahraničných sporov e, rastie počet obyvateľov, ktorí majú vlastníctvo v inom členskom štáte a v inom žijú. Títo získajú väčšiu právnu istotu pri plánovaní svojho dedičstva a pri e, koncipovaní závete. Žiaľ, je tu opäť tá kvapka horkosti, ale dúfam, že ju príjmeme. E, práca rady sa tu obmedzuje, žiaľ, vďaka tvrdohlavosti niektorých členských štátov Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty e, vyrokovali výnimky, e, najmä pokiaľ ide o e, darovanie. A toto prinesie nevýhody nielen občanom Spojeného kráľovstva a Írska, ale dotkne sa to negatívne aj iných e, občanov. Teda nemôžno hovoriť len o čiste britskom alebo írskom e, probléme. Tu nejde len o občanov, ktorí e, budú chcieť obchádzať dedičské právo svojich členských štátov. My potrebujeme e, spoločné riešenie. Najmä pokiaľ ide o darovanie e, tam sa niektoré členské štáty ťažko dokážu dohodnúť a je tu niekoľko oblastí, v ktorých zostáva právna neistota. Členské štáty treba vyzvať, aby dosiahli kompromis aj pri týchto otvorených otázkach. Ide o zjednodušenie e, zákonodárstva, o dosiahnutie vyššej právnej istoty. Nemôžeme e, komplikovať život dedičov, prosím teda, aby si rada vzala k srdcu túto úlohu. Toto nové nariadenie je E, praktické a užitočné, ale nemožno e, e, sa obmedzovať len na tie výhodné veci. A chcem sa spýtať, pán Lechner, nemôžete zostať dlhšie, aby ste tie zostávajúce problémy ešte vyriešili? Ďakujem. Nasleduje pán Januš Vojčekovský, dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, diskutujeme o jednej z týchto otázok, pri ktorých naozaj ide o to, ako poslúži vlastne Európska únia priemernému občanovi. Dedičské právo je oblasťou, ktorá sa dotýka mnohých občanov Áno, možno, že sú ľudia, ktorí nemajú žiadne vlastníctvo a, a, a, a, a nie je po nich čo dediť. Neviem, či takým ľuďom treba blahoželať, ale mm, väčšina ľudí má nejaký majetok, ktorý je predmetom dedičstva a z toho potom samozrejme vznikajú aj niektoré problémy. Chcem vyjadriť obdiv pánu Lechnerovi. Máme v rukách text, ktorý občanom Európy naozaj pomôže, zjednoduší postupy, pokiaľ ide o uznanie, pokiaľ ide o voľbu dedičského práva. To sú všetko aspekty, ktoré sú dôležité. Chcem teda blahoželať pánovi Lechnerovi za prácu, ktorú vykonal. Myslím, že ustanovenia v tomto nariadení pomôžu európskym občanom, aby sa ich život zjednodušil v otázkach dedičského práva, aby mali menej problémov s byrokraciou. Lebo tu ide naozaj o veľmi komplexné otázky, ktoré je potrebné riešiť vo vzťahu e, rôznych jurisdikcií. Ďakujem. A teraz uh, pán Batten. Ďakujem. E, Európske dedičské osvedčenie je veľmi významným krokom e, k zavedeniu európskej dedičskej dane. A áno, je mi ľúto, že Spojené kráľovstvo urobilo to, čo urobilo. Áno, využili svoju výnimku, e, nekoná podľa e, princípov, lebo nemá žiadne zásady, pokiaľ ide o konanie EÚ. Ale to, čo ma udivuje, nie je ten opt-out, ale to, že ani nemajú záujem e, pristúpiť. Niektorí poslanci Eh, majú veľmi zložitý vzťah a eh, členovia nezávislých strán budú hlasovať proti tomu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, Rafale Baldessari vstupí ako ďalší, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kolegovia Okolo 450 e, tisíc e, dejinských konaní sa v EÚ každoročne otvára v hodnote 120 miliard eur. To už tu zaznelo. Ale stále sú mnohé e, problémy, ktoré naši občania majú, ktorí musia čeliť, keď e, e, určujú, ktorý je príslušný orgán v prípade daného dedictva. Treba k tomu dodať aj skutočnosť, že väčšina členských štátov neumožňuje občanovi zvoliť si, ktorú um, súdnu príslušnosť si chce zvoliť v momente dedenia. Čiže sú e, tu rôzne problémy súvisiace aj e, s e, justičným uznaním dokumentov, ktoré boli vydané v inom členskom štáte a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré musia európsky občania riešiť, bojovať s nimi a tento prekladaný dokument je určite krokom dobrým smerom. Nie je to klasická legislatíva, klasický predpis. Vytvárame tu nástroj, ktorý reguluje veľmi dôležitý aspekt institucionálnej organizácie alebo organizovania e, každého spoločenstva. E, dedictvo, dedenie, e, pravidla, ktoré sa týkajú týchto oblastí, to všetko má dopady, ktoré sú mimoriadne dôležité pre, ako som povedal, organizáciu každého spoločenstva, každej spoločnosti a preto e, naozaj chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli e, k príprave tohto dokumentu. V prvom rade pánovi spravodajcovi Lechnerovi za prácu, ktorú on vykonal a za tú angažovanosť, ktorú e, za celé toto obdobie preukázal. Takisto sa mu chcem pomen poďakovať v mene

cui facilitată prin eliminarea piedicilor din Ďakujem pekne. Jednotný trh e, potrebuje e, podporu e, v tom zmysle, že sa všetky prekážky jeho fungovania budú odstraňovať. A znamená to, že ľudia musia mať možnosť aj uplatniť svoje práva, pokiaľ ide o cezhraničné dedenie. Pokiaľ ide o témy občianského práva, ktoré súvisia práve e, s dedením a dedictvom, e, treba ich pozmeniť, treba ich e, upraviť. A súčasné nariadenie by malo našim občanom dopredu umožniť si celý dedický proces naplánovať, rozhodnúť si alebo vybrať si konkrétne rozhodné právo. Malo by byť možné uviesť, ktorí dediči budú môcť vlastne dediť a vlastne e, spravovať e, celé, celú pozostalosť až do momentu, e, kedy nedojde k momentu prevodu na dedičov. Pokiaľ ide o legislatívu členských štátov, tá tiež musí isté kritéria splňať a práve Európske dedické osvedčenie by malo umožniť, aby dediči boli zapísaní na akomsi zozname dedičov a e, znamená to, že tie aktíva, tá pozostalosť, ktorá potom bude e, dedená, e, bude dedená na základe tých kritérií, ktoré sú e, v tom registri uvedené. A e, najmä e, pokiaľ ide o e, systémy fiskálneho monitoringu v tomto e, aspekte je to veľmi dôležité. Je to dôležité nariadenie, musí sa týkať, alebo je dôležité, aby sa týkalo všetkých členských štátov a dúfame, že e, súčasná situácia, kde Spojené kráľovstvo, Irsko a Dánsko majú optauty, že e, táto situácia sa čo skoro napraví. E, ďakujem pekne. Teraz prechádzame ku aj Pani Bašesko, nech sa páči. Ďakujem pekne vážený e, pán e, predsedajúci, vážení kolegovia. Táto správa e, opäť vyjasňuje otázky našim občanov a to vítam. Máme tu pozmeňovací návrh číslo 6. Tam myslím, že by sa práve vzájomné uznávanie E, rozhodnutí v oblasti dedenia malo e, vylepšiť. Tým pádom rôzne e, kolízne situácie, kolízne právne situácie by sa mali odstraňovať tým, že sa tento, toto osvedčenie zavedie. Dlhodobá mobilita európskych občanov sa tým pádom posilní a takisto aj právna istota bude niečím reálnejším v rámci celej EÚ. Malo by to znamenať, že rôzne právne spory, ktoré v súčasnosti vznikajú, už pravdepodobne vznikať nebudú. Samozrejme, Máme tu rôzne systémy, niektoré vychádzajú e, z e, rímskej tradície, niektoré e, ostrovné z inej. Nie všade sú rovnaké ustanovenia, ale treba konať. Pán Mesároš, nech sa páči. Érvényesítse örökösi jogait és rendelkezem vagyonáról halála esetén. Ďakujem veľmi pekne. Každý má právo na dedičstvo a každý poručiteľ má právo rozhodovať o dedičskom práve. Samozrejme existuje tu množstvo administratívnych e, obťaží. Vďaka tomuto nariadeniu budeme mať v budúcnosti oveľa väčšiu právnu istotu a to bude platiť vo všetkých členských štátoch. Zavedenie dedičského osvedčenia, jednotného dedičského osvedčenia slúži tomuto účelu, pretože toto Európske dedičské osvedčenie bude označené vo všetkých e, členských štátoch a to uľahčí prácu orgánov. E, obvykle je potrebné množstvo veľa dokladov a samozrejme je často dôležité, aby tieto osvedčenia mohli byť e, vystavené aj v jazokoch národných menšín. A chcem sa tiež rozlučiť s pánom Lechnerom pri tejto príležitosti. A teraz má slovo pán Andreas Melcer. Ďakujem, pán predseda. Keď si predstavíme, ako e, dlho už platia základné slobody, tak je e, zaujímavé, že až teraz sa venujeme takejto dôležitej téme. Je tu množstvo vlastníctva, ktoré je za hranicami domovského členského štátu, je tu vysoká mobilita a Samozrejme, nemusíme hovoriť o cezaničných manželstvách. Tu je veľmi dôležité dosiahnuť právnu istotu. Je zmysluplné, aby sme mali nariadenia, ktoré sú pochopiteľné pre priemerného občana a e, možnosť zvoliť si domovské právo domovského členského štátu pri ľudskom konaní, to je významná e, vymoženosť pre európskeho občana. Je dôležité, aby e, sa občania mohli spolahnúť na to, ktoré právo sa bude v ich prípade používať. To je potrebné, aby im bolo zaručené. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani komisárka Redingová. Ďakujem pekne. Myslím si naozaj, že že toto sú naozaj pozitívne správy pre európskych občanov. Ako sme už e, počuli, 450 tisíc dedických konaní v EÚ má tento medzinárodný e, rozmer. A teraz občanom dáme slobodu vybrať si a e, administratívne bremeno znižujeme a to je presne to, čo by sme aj robiť mali, ak chceme, aby naši občania mohli vykonávať v praxi svoje práva v oblasti voľného pohybu je to vlastne prvá cezhraničná spolupráca v tejto oblasti, súvisela s tým mnoha technická alebo, alebo veľký objem technickej práce, jednotlivé delegácie museli naozaj jednotlivé témy pochopiť, pochopiť rozdiely medzi právnymi systémami, ktoré máme v EU. A potom e, bolo treba sa snažiť e, zohľadniť aj obavy Spojeného kráľovstva a Írska. Návrh nariadenia predstavuje už dnes spravodlivý kompromis a myslíme si, že aj Írsko, aj Spojené kráľovstvo by ho mali byť schopné e, prijať, pretože sú v tom návrhu dosť výrazné výhody pre ich občanov. Ale e, aj keď sme sa e, na tomto dokumente dohodli bez účasti týchto krajín. Samozrejme, tie budú mať eh, neskôr príležitosť eh, vykonať opt-in. Eh, pokiaľ ide o to, čo ste tu kolegovia povedali, naozaj je dôležité, že potom, ako e, legislatíva vstúpi do platnosti, aby boli naši občania informovaní o ich nových právach. A, a je tu Európska rada notárov, ktorá pripravila web stránku s finančnou podporou komisie, je tam 22 jazykov a práve e, tam budeme informovať občanov, čo pre nich tieto nové pravidla e, budú znamenať. Myslím, že je veľmi dôležité, aby notári všetkých e, zúčastnených členských štátov boli informovaní, a aby oni sami informovali svojich klientov o nových možnostiach, ktoré majú. Lechna, Agapité Kurt. Pán Lechner, nech sa páči. Eh, chcem aj ja sa pripojiť eh, k blahoželím. Prosím vás ešte, prosím vás ešte, pán Lechner, eh, chcem povedať niekoľko slov ešte, prosím vás. Chcem vyjadriť blahoželanie na vašu adresu a prajem vám veľa zdravia. Dúfam, že vaše vedomosti a skúsenosti budete aj naďalej môcť investovať pre dobro občanov EÚ. Bola to pre mňa čest spolupracovať s vami vo výbore. Máte teraz slovo, nech sa páči, Marchen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za vaše milé slova, aj pokiaľ ide o moju rozlúčku. Áno, o 4 dní a 150 minút sa to presne udeje. A chcem povedať, že sa pousilujem, aby <laughs> sa tieto slova, takto naredenia na mňa tak skoro nemuseli vzťahovať. E Chcem e, sa ešte raz poďakovať komisii, bola to úžasná spolupráca a to bol základ toho, že sme dosiahli dobrý výsledok. Kolegyne, kolegovia, v povahe veci je, že e, v, e, v každom prípade nemožno nájsť riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Vždy tu zostanú otázky a problémy. A pán Bellinger Áno, súhlasím s tým, čo ste povedali, ale pani Regner, myslím, že tu je isté nedorozumenie. Nie je to tak, že klobek a, a, e, a darovanie e, nie je tu riešené. To nie je pravda. Tu ide o to, ako sa to rieši e, počas života, ale nie je to riešené tak, ako by si to predstavovali britskí alebo irskí kolegovia. A ak sa niekedy dostaneme k inému riešeniu, to je druhá otázka. A kolega Vetn možno prehliadol, že už dnes e, pre občanov e, Spojeného kráľovstva, ktorí žijú vo Francúzsku alebo v Belgicku, majú nehnuteľnosti alebo v iných krajinách e, majú nehnuteľnosti, tak tam už na nich sa vzťahuje cudzie právo a nie britské právo. Takže ak získame právnej skúsenosti, tak bude možné dosiahnuť ďalšiemu vývoju. Takže dúfam, že o 10-20 rokov sa to bude môcť rozšíriť, ale to je do budúcnosti. V každom prípade sme dosiahli významné zlepšenie v prospech občanov a toto e, nariadenie je veľkým mílnikom, e, pokiaľ ide o právnu istotu v EÚ. Pán predseda, ešte raz vám chcem poďakovať za vaše milé slova. Ďakujem aj kolegyňam, kolegom a tiež komisii. Všetko najlepšie, milý Kurt. Kolegovia, tu ukončíme diskusiu a hlasovanie bude zajtra 12.30.